Ideme k samotnému hlasovaniu. Ide tu o závery rady, pokiaľ ide o zavedenie predbežných opatrení v oblasti medzinárodného v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska, Grécka a Maďarska. Pokiaľ ide o záver, sú tu predložené pozmeňujúce návrhy z politickej skupiny EFDD. FDD predložila pozmeňujúce návrhy, ktoré sú zamietajúce a uvidíte, že pokiaľ ide o návrh legislatívneho uznesenia, FDD žiadalo práve presný opak, takže nebuďte prekvapení. Táto politická skupina bude e, e, aj na tom zozname, ktorá je za a ktorá je proti. Takže prejdeme k článku 2, odsek 1, bod A. To je pozmeňujúci návrh 5 EFDD, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 7, takisto menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Aj to je zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8D. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 9D. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 10D, takisto menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 11D, Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A ešte pozmeňujúci návrh 4, menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme k návrhu komisie. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Máme 370 eh, za, 134 proti, 20, 52 sa zdržalo. Teraz prejdeme k návrhu legislatívneho uznesenia. Máme tu návrh číslo 3, spoločná žiadosť viacerých politických skupín. Kto je za, poprosím rukou. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. A pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? kto držali sa prijaté. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci kolegovia? Áno, takže odkončím hlasovanie. Prijaté. Dámy a páni, Zápisnica tohto zasadnutia zo 16. a 17. septembra budú